v tejto oblasti a pozrieme sa na to, ako bojujú v Nigerii proti terorizmu a takisto proti nezákonnej migrácii. A situácia je jasná. Dakedy tam mohli e, migranti voľne chodiť, ale teraz e, už tam vlastne nie je možné prejsť, pokiaľ neplatíte mafiu, ste vystavení znásilňovaniu, ste vystavení rôznym, e, rôznym zločinom a násiliu. E, to sú ľudia, ktorí utekajú pred situáciou v Sudáne, to sú osoby, ktoré by mali e, právo na azyl v Európe, ale boli zadržaní napríklad v Líbii, e, boli mučení v Líbii a tak ďalej. Takže toto je tá reálna situácia v teréne. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Lebreton. Merci, madame. Ďakujem pekne. OSN a jeho e, marakešský e, pakt a takisto aj v Bruseli. E, ten prístup je podobný. E, migrácia je proste nejaká fatalita, treba to akceptovať, treba to e, využiť, e, treba e, prijať Dublin 4, ktorý bude, ktorá bude prerozdeľovať povinným spôsobom cez kvoty migrantov v Európe. Potom po druhé, vytvoriť legálne cesty pre imigráciu. Po tretie, e, prestať kontrolovať e, hranice interné hranice, ktoré viaceré členské štáty potom e, za posledné roky opäť e, teda museli e, aktualizovať po tom, čo Schengen nefungoval. Ale tieto riešenia nebudú vám fungovať. Rovnako ako nefungoval ani Junckerov plán z roku 2015, kedy mali byť prerozdelení istý počet migrantov, ale mnohé členské štáty proti tomu protestovali, aby si svoju národnú identitu mohli ochraniť a mali pravdu európske národy sú ohrozené na živote. Dobre si to uvedomujú a nechcú zomrieť. A takisto je ohrozená na živote Európska komisia, ale úprimne povedané na rozdiel od európskych národov práve komisia aj nakoniec o život príde. Ďakujem pekne ďalej poslanec Kojo. Ďakujem pekne e, pán Navramopoulos, vážení kolegovia. E, jedna osoba denne e, zomiera v súčasnosti, keď sa snaží dostať do Európy. V roku 2018 sme mali rok, e, kedy zomieralo najviac ľudí každý teda hľadiska percentuálne, na každých 100 ľudí, ktorí prídu, jeden človek zomrie. Viac ľudí sa e, usiluje o azyl, ale iba 5 krajín príjma, takmer 75% všetkých Eh, ľudí. Máme tu ten najnovší populistický narratív a mali by sme si eh, eh, mali by sme mať možno podľa toho pocit, že ten postup alebo tie výsledky nie sú pozitívne, ale to tiež to nie je úplne pravda. Efektívnosť návratov v poslednom roku bola nižšia tiež než v predchádzajúcich rokoch. Posilnili sme Frontex, snažíme sa to spraviť opakovane, mali by sme chápať E, že by sme mali vytvoriť aj tú e, azylovú e, agentúru a tie ďalšie opatrenia, ktoré sú spomínané a opäť opäť rada túto situáciu blokuje, čiže otázka je, čo budeme robiť ďalej. Musíme podporovať tých, ktorí hľadajú ochranu na našom území, ale samozrejme aj náš imič na celom svete sa týmto zhoršuje. E, tým pádom naše hodnoty sa tiež nedodržiavajú ani India. E, tým pádom podporuje sa nacionalizmus a populizmus aj v iných krajinách. Ďakujem pekne ďalej. E, poslanec Miller. Ďakujem pekne. V posledných týždňoch to, čo sme videli v Sredozemnom mori, situáciu migrantov, situáciu utečencov. To nám ukazuje, že situácia, v ktorej sa dnes e, e, nachádzame taká, kde e, niektoré členské štáty kvôli strachu, kvôli egoizmu, kvôli politickým dôvodom nie sú pripravené splňať svoje prísľuby, svoje záväzky. To je situácia, ktorá reálne existuje a nie je možné ju tak ľahko vyriešiť. Ja si myslím, že potrebujeme nejakú dohodu, nejakú prechodnú dohodu, kde by bolo eh, možné eh, garantovať, že sa budú prerozdeľovať utečenci, ktorí prichádzajú z Stredozemné eh, more, aby išli do členských štátov, ktoré sú ochotné ich prijať. A tí, ktorí nechcú, tak nech nejako technicky alebo inak podporujú tí, ktorí sú ochotní. Poprosíme, aby komisia spravila nejakú analýzu možnosti takéhoto dočasného riešenia, pretože bola by naozaj hamba, keby e, táto situácia sa naďalej naťahovala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, počkal som si e, na záver vášho vystúpenia v mojom jazyku a ďalej vystúpi e, poslanec Vistise. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Každý rok stovky tisícov ilegálnych e, migrantov e, v úvodzovkách pretekajú cez európske hranice. Keď počúvate e, túto rozprávu, ako keby ľudia podporovali celý tento proces, či tých pašerákov alebo tých migrantov, ktorí sa nevedia, nevedia dostať. Veľká väčšina v tomto parlamente ako keby vystupovala, že by sme mali legalizovať príchod, ja neviem, milióna ľudí každý rok, ale títo ľudia sa nedokážu dobre v Európe integrovať. A práve preto je veľmi dôležité, aby aj Dánsko e, sa nezačlenovalo do, tej integra- do toho integračného šialenstva, ktoré sa tu v Európskom parlamente deje. Jediný rozumný e, postup vidíme zo strany rady. A práve preto dúfame, že rada aj naďalej bude odmietať tieto šialené návrhy komisie, šialené návrhy parlamentu o tom, aby sa mali e, tieto migračné tlaky prerozdielovať. Mali by sme bojovať proti nezákonnej migrácii, kým sa Európska únia kvôli nej neroztrhne. Ďakujem pekne. Ďalej poslanky Albiol Gusman. Ďakujem. Najprv e, sa e, rozhodli zatvoriť hranice, aby sa nikto nedostal do Európy. Potom si povedali, že najlepší prístup by bolo, aby zomierali títo ľudia v Stredozemnom mori nutia ich, aby sa hádzali do mora e, v rukách mafie, pretože iné riešenia nie sú. Nie sú žiadne e, záchranné e, plavidlá, ktoré by Európska únia vysielala. Dokonca ani mimo látkam nedovoluje teda ani mimovlákom nedovolujeme, aby oni túto prácu e, robili. Videli sme to aj na prípade Open Arms. A teraz tá stratégia ide ešte ďalej. Dokonca nedovolujeme ľuďom, aby vôbec odišli z Afriky. Externalizácia hraníc to je nový kolonializmus a e, vprejavuje sa v dohodách s, Európsk- s africkými krajinami, kde sa financujú e, centra, kde dochádza k mučeniu, k otrokárstvu. Eh, kontrolujú sa hranice v Afrike a Európska únia sa dohaduje s najhoršími eh, diktátormi, ako sú napríklad eh, tí v Sudáne alebo inde. A pretože všetko pred tými voľbami toto politicky dáva zmysel, či to je sociálna demokracia alebo extrémna pravica, všetci konajú rovnako. Ďakujem pekne ďalej, poslanec Zamit Dimek. Signora, signora Presidente, a għas <clears throat> limita ne referu al dak Vážená pani predsednička, keď hovoríme o tom, čo sa udialo minulý týždeň, keď ľudia, ktorí museli tri týždne byť na lodi, 48 migrantov a boli tam deti a nakoniec sa im umožnilo vystúpiť z lode, tak sa ich prí, príbeh vyriešil. Ja si myslím, že sa to riešilo spôsobom riešenia kríze kde volali na, kde si navzájom volali ministri a komisári a pán komisár vyjadril, čo si myslí, že o tomto by Európska únia nemala byť, pretože čo skutočne chceme dosiahnuť, je, aby sme mali udržateľný mechanizmus, udržateľný mechanizmus, ktorý by teda vychádzal z našich hodnot solidarity, aby sme nepristupovali k riešeniu takýchto situácií od prípada k prípadu. Mám samozrejme ďalšie pripomienky, ktoré by som chcel povedať. Mali sme tu viacero príkladov, kde bol veľký tlak zo strany veľkých krajín na malé krajiny, kde sa zastrašujú malé krajiny. To sa nedá akceptovať a je veľmi dôležité, aby sme riešili túto problematiku v tom zmysle, že potrebujeme jasné pravidlá politiky navracania tých, ktorí nemajú právo vstúpiť na územie našich krajín. Chcel by som sa poďakovať pánovi komisárovi za jeho slova voči Malte. Príde nás navštíviť, nebude to poprvýkrát a my sa tešíme na to, že príde medzi nás a privítame ho. Ďakujem pekne, pán Moráš. Ďakujem pekne, pani predsednička. Blížime sa nezadržateľne ku koncu mandátu, už máme iba 3 mesiace a v podstate tu zažívame deja vu. Taká malá krajina ako Malta, to je krajina, kde ja som sa poprvýkrát stal členom parlamentu. Tá krajina príjmala utečencov a opätovne takáto malá krajina opäť musí príjmať utečencov komisár navštevuje jeden štát za druhým a my stále musíme sa pýtať otázku. Klameme samých seba, keď hovoríme, že nemáme spoločnú politiku, alebo nemáme nejaký balíček opatrení. Toto sú otázky, na ktoré treba hľadať odpovede. A odpovede, áno, potrebujeme spoločný prístup, pretože tá hanba, ten hanebný príbeh Sea-Watchu, ktorý sme tu mali, sa bude opakovať, ľudia budú zomierať a bude to pokračovať ďalej. To znamená, máme tri mesiace, je to príležitosť, ktorú treba využiť. A pýtam sa teraz aj rumúnskeho predsedníctva, alebo žiadam ho, prosím vás, eh, potrebujeme spoločný prístup. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu na riešenie tejto situácie. Máme už iba 3 mesiace. Poprosím vás, spravme to. Ďakujem pekne, pán Radev. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni. Dnes tu hovoríme o kríze v Stredomori. Avšak Nemáme tu teraz žiadnu krízu momentálne, nie sú tu ani nejaké obrovské čísla a napriek tomu sme zaseknutí na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide relokáciu 40 ľudí. A toto všetko po zlyhaní relokácie tisícov ľudí z Grécka a Talianska. A toto všetko po zlyhaní reformy európskeho mm, azylového systému. Dámy a páni, riešenie pre tieto krízy je, aby sme završili reformu azylovú na to, aby sme vedeli presne, že kto je za čo zodpovedný, kto je zodpovedný za žiadateľov, kto bude robiť screening týchto žiadostí, ako budeme rozlišovať medzi azylantami a ekonomickými migrantami. Čo je však dôležité, je, aby táto reforma pomohla odbremeniť tie štáty, ktoré musia znášať to najväčšie bremeno. Ja som presvedčený o tom, že všetky štáty musia sa zhostiť svojej zodpovednosti. Ďakujem pekne, pán Köster. Kolegovia, kolegyne, pred pár dňami cynická hra e, so 49 ľuďmi, ktorí boli zachránení zo strany mimovládnych organizácií pred utopením, sa to skončilo utečenci na týchto lodiach po 18 dňoch e, traumy a vyčerpania sa dostali konečne v Malte na pevninu. O, o čo skoro sa bude tá situácia opakovať? Nájdu záchranné lode, na čo, na to, tieto lode právo ísť do prístavu, na čo majú zo zákona právo, alebo zlyhajú štáty opätovne. Preto bezodkladne žiadam riešenie. Musíme tu mať koalíciu dobrovoľníckých štátov, ktoré sa dohodnú na permanentnom kľúči pre Ešte stále sa zdráha rada vyjadriť sa k návrhu parlamentu ohľadne Dublin 4. Tento záver parlamentu si vyžaduje alebo ponúka tú solidaritu, o ktorej tu hovoríme. Takto si ja predstavujem Európu solidarita. Európska únia musí konečne spustiť záchranný program na to, aby to umieranie, zomieranie na mori konečne prestalo. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Mandl. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia, kolegyne. Takmer nikde na, inde na svete sa hodnoty ľudskej dôstojnosti a slobody zažívajú tak ako v Európe. A toto vlastne vedia k tomu blahobytu, toto vlastne z Európy robí destináciu, ktorá je veľmi atraktívna. Tieto hodnoty však znamenajú aj zodpovednosť, ktorú musíme prevzať na to, aby sme mali silnú Európu, pokiaľ ide o tieto hodnoty a týka sa to aj pomoci ľuďom, ktorí sú núdzni. A to však znamená, že Európa potrebuje systém, ktorý by skutočne pomáhal tým najslabším, ktorí potrebujú pomoc, aby boli prijatí v Európe a nemôžu byť vydaní do rúk takýchto kriminálnym skupinám pašerákov. A tieto trasy pašerákov cez Balkán, cez strednú cez stredozemné more boli potlačené, máme menšie množstvo ľudí, ktorí zomierajú, musíme však chrániť vonkajšie hranice a musíme sa snažiť o integráciu v rámci Európy voči tým, ktorí môžu prísť, ktorí sú najslabší a ktorých potrebujeme aj na našich trhoch s prácou. Ďakujem pekne, pani Kienge. Ďakujem pekne. Už je to vyše roka, čo hovoríme o reforme dublinského nariadenia. Ide tu o inovatívnu, odvážnu, ambicióznu reformu. Bez tejto reformy si myslím, že by sme boli neschopní riešiť migračný fenomén bez nejakej jasnej definície, pokiaľ ide o zodpovednosť, bez toho, že by sme tu mali nejaké záruky, pokiaľ ide o ochranu migrantov a utečencov. Videli sme tu strašnú situáciu lode Aquarius a Sea-Watch a toto by sa opakovalo bez e, nejakých pravidel. Takže ďakujem všetkým mimovládnym organizáciám, ktoré zachránujú ľudí. Ja si myslím, že musíme pristupovať k riešeniu tejto situácie s ľudskosťou. Musíme zachraňovať životy, musíme e, týchto ľudí priniesť vždy do tých bezpečných prístavov a musíme zároveň zabezpečiť aj právo týmto lodiam, aby pristáli v prístavoch a mohli vylodiť týchto ľudí. Ľudia musia byť privítaní e, dôstojne, preto by som apelovala na členské štáty, aby urobili kroky v tomto smere Treba sa pozrieť na to, ako to bolo schválené na úrovni OSN nedávno. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia a kolegy, mám veľa rečníkov v rámci spontánnej rozpravy, takže sa budem snažiť, aby sme našli riešenie. Ako prvý dostane slovo pán López Aguilar. Ďakujem pekne. E, opäť hovoríme o reforme azylového systému a vždy to blokuje rada. Milióny Európanov sa e, pýtajú a pýtajú sa aj súčasných členov rady, e, čo si ľudia predstavovali, keď Lisabonskú zmluvu podpisovali, teda tí, naši predchodcovia, veď e, tam sa slubovala presne táto vec, ktorú parlament e, hovorí, že je prekvapená, že tu nemáme tú solidaritu. Treba posilniť kontrolu hraníc, samozrejme, a takisto máme, máme mať systém zdieľanej zodpovednosti, pokiaľ ide o žiadosti o azyl. Čiže toto si vyžaduje zodpovednosť rady. Myslíme si, že potrebujeme humanitárnu azylovú politiku a efektívnu a európsku a zodpovednosť je na strane rady. To sa nemôže riešiť nejakými telefonátmi alebo urgentnými riešeniami alebo tým, že sa nebude dodržiavať európska legislatíva alebo že sa budú kriminalizovať e, mimovládne organizácie. Madam Tomačič, and I will be very... Ďakujem pekne, pani Tomačič, dodržiavate tú minútu, budem prísna. Ďakujem veľmi pekne. Áno, niektoré členské štáty boli veľmi aktívne, pokiaľ ide o rozpad niektorých afrických štátov a oni to zastrešovali tým, že bojovali proti nedemokratickým režimom. Teraz tieto štáty už nefungujú v Afrike, nefunguje tam jednoducho vládna moc, nedá sa s týmito štátmi v Afrike spolupracovať, pokiaľ ide o snahu zamedziť tieto migračné toky. Preto Európska únia musí investovať dvojnásobnú energiu na to, aby sme chránili vonkajšie hranice, na to, aby sme zastavili túto sieť pašerákov a našli, niesli poriadok do migračnej politiky. Avšak migračná azylová politika na to, aby vôbec mohla fungovať, my musíme rozdeliť celú skupinu tých žiadateľov o azyl. Sú tam ekonomickí migranti, skutoční utečenci a migranti. A nakoľko ich potreby sú rôznorodé, musíme rozdielovať medzi týmito ľuďmi. A toto je problém, ku ktorému musíme skutočne pristúpiť. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Vážená pani predsednička, Pán komisár, rok 2019 bude dôležitý. Musíme občanom ukázať, že sme schopní riešiť tieto problémy a preto v rámci Európskeho parlamentu žiadame jasné, cielené prvky v eh, politike eh, azylovej. My nechceme otvorené hranice, my chceme jednotnú odpoveď na túto problematiku my podporujeme princíp solidarity a zodpovednosť. Chceme, aby sa tá situácia riešila čo najrýchlejšie. Chceme chrániť deti. Chceme sa postaviť proti pašerákom a členské štáty to samotné nezvládnu. Kto to dokáže, je Európska únia vysporiadať sa s touto otázkou migrácie. Máte zlé čísla, ktoré používate, keď e, sa snažíte v ľuďoch vzbudiť strach. Mali by ste sa hambiť. Žiadam, aby Európska komisia skutočne pristúpila k tomuto neoblomne. Ďakujem pekne, pán Sole. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Vidíme, že protieurópske síly nadobúdajú na sile. Pozrite sa na Andalúziu vidíme, aká je tam situácia momentálne. Alebo sa pozrite na Švédsko, alebo na ďalšie krajiny, vidíme, že populisti a to, čo hovoria, e, je neprípustné. Mali by sme ďalej urobiť kroky na to, aby sme našli riešenie pre reformu Dublinu a mali by sme sa venovať tejto problematike, avšak vidíme, že členské štáty nedokážu sa zjednotiť a to poukazuje na to, že tu máme nedostatočnú solidaritu, pokiaľ ide o prerozdelenie tohto bremena a apelujem preto na radu, aby tam prestali e, tí, ktorí majú moc rozhodnúť s populizmom. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. 4 roky po začiatku migračnej krízy ešte stále iba hovoríme o tom, že koľko ľudí môžu prijať jednotlivé členské štáty. Nie, že by sme im dali občianstvo, ale že by sa teda preskúmila ich žiadosti o azyl. Takže predsedníctvo a rada by mali poukázať na to, že problémom sú sekundárne toky a solidarita je to, čo potrebujeme. Čo teda je solidarita? To, že dávame peniaze a staviame tábory? Sekundárne toky utečencov neprestanú, pokým budú tie dvere zatvorené, pokým prestaneme stavať steny keď hovoríme o nelegálnych migrantoch a utečencoch, nemôžu byť legálni, pretože nelegálna je aj vojna samotná, pred ktorou utekajú. Koľko teda ešte žien a detí musí zomrieť predtým, než sa prestanú vojny? Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí chceli prispieť do diskusie, ale čas sa nám minul a preto teraz dám slovo pánovi komisárovi na to, aby zareagoval na našu diskusiu predtým, než ešte budete hovoriť, áno, vy ste boli jednou z tých prvých, ale ospravedlňujem sa, mám veľmi prísne pravidla. Ak by toto bola moje rozhodnutie, je to veľmi dôležitá diskusia, dala by som vám viac času, ale jednoducho je tu tlak, ktorý sa rozhodli, že musíme sa držať časového limitu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia a kolegyne. Chcel by som sa poďakovať za túto veľmi aktuálnu diskusiu, rozpravu. Želal by som si, že by sme ju neboli vôbec museli potrebovať, ale bohužiaľ je veľmi potrebná. Ako som povedal, a ako to aj viacerí z vás zdôraznili v rámci tejto diskusie, ide tu o poslednú príležitosť, ktorú má Európska únia. Nemali by sme eh, omeškať žiadnu z možností. Ja, ako aj komisia, budeme aj naďalej odhodlaní spolupracovať s vami a s radou na to, aby sme dosiahli tento veľmi dôležitý cieľ, ktorým je reforma európskeho azylového systému. A práve preto by som sa vám chcel poďakovať za tieto jasné a e, jasne naformulované slova podpory budem aj naďalej spolupracovať s vami na to, aby sme završili dokončenie našej komplexnej práce na to, aby sme zareagovali, a teda chcel by som zareagovať na to, čo povedala Sophie Intveld, a poviem k tomu toľko. Všetky naše návary v tejto oblasti sú potrebné, pretože ide o komplikovanú politiku. Ja som si pozorne vypočul vaše slova a ja rešpektujem to, čo ste povedali, ale pokiaľ ide o nás, my to vnímame ako jeden balíček a politiky, ktoré treba v ňom prijať. Nevša- nemali by sme však zabúdať na jednu vec. V rámci oblasti migračnej politiky všetky naše kroky sú navzájom prepojené. To znamená, všetky tie časti tej mozaiky musia pasovať do toho celkového obrazu. Pokiaľ ide o završenie azylovej politiky na úrovni Európskej únie, to je potrebné, ako som už povedal, na to, aby sme sa vysporiadali s neregulárnou, nelegálnou migráciou, aby sme zabránili sekundárnym pohybom, aby sme znížili zneužívanie a zabezpečili to, že azylové žiadosti, žiadosti o azyl budú férovým spôsobom a rýchlo riešené v celej Európe. Spolupráca s tretimi krajinami je kľúčová nielen pokiaľ ide o prevenciu nelegálnych príchodov do Európy, ale aj na to, aby sme eliminovali, a to raz a navždy, kruté obchodné praktiky pašerákov a obchodníkov s ľuďmi. Partnerstvo a posilnená spolupráca s africkými partnerskými krajinami je v epicentre našej pozornosti a práce. Európsky Trust Fund pre Afriku e, prináša konkrétne výsledky. Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili to, že všetky pobrežné štáty v rámci Stredomoria budú pripravené a ochotné plniť si povinnosti v rámci medzinárodného práva, ktoré sa týka záchrany ľudí. A preto kľúčovým prvkom zostáva to, aby, že sa budeme sústrediť na návrat e, ľudí do krajiny pôvodu, ale aj v rámci Európskej únie v neposlednom rade musíme pokračovať v našich krokoch na to, aby sme posilnili a lepšie manažovali naše, na ochranu našich spoločných vonkajších hraníc. Pokiaľ ide o e, návrh personálne vybaviť e, pobrežné hliadky, to je niečo, čo členské štáty žiadali a my sme ich požiadavkám vyhoveli, preto potrebujeme aj, pokiaľ ide o tieto návrhy, urobiť krok dopredu, pretože tieto sú pripravené. Kolegovia a kolegyne, musíme sa pripraviť na budúcnosť, ktorá je nepredvídateľná. Toto riešenie je v záujme nás všetkých. Nemôžeme si už dovoliť, Skrátka, nemôžeme si dovoliť takéto ad hoc riešenia bez prípravy. Teraz je na čase, aby sme naše slova pretavili do skutkov. V rámci tohto nového volebného roku by som chcel zopakovať posolstvo, že Európa bude posudzovaná na základe toho, čo sme ponúkli našim občanom. Naši občania očakávajú od nás veľa, počítajú s nami a dúfam, že čoskoro tu budeme mať nové diskusie, pokiaľ ide o kľúčové legislatívne témy, takže pohneme sa dopredu a toto musí byť našim cieľom a posolstvom pre budúcnosť Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostane slovo pani Čot. Honorable members, ladies and... Vážení poslanci, situácia iste je neuspokojivá. Predsedníctvo spolupracuje s komisiou a členskými štátmi štátmi, aby sa našlo riešenie, ktoré bude umožňovať predpovedateľnosť súladom s medzinárodným právom, kde bude možná efektívna azylová a návratová politika. V decembri roku 2019 18 eh, pardon, eh, sa na základe predošlých záverov rada rozhodla pokračovať, hľadať konsenzus k dublinskému nariadeniu, aby tu bola rovnováha zodpovednosti a solidárnosti, berúc do úvahu e, snahy, ktoré sa týkajú operácií vyhľadávacích e, a záchranných. Rumunské predsedníctvo bude pokračovať v práci na základe týchto východísk. Počas viacerých predsedníctiev prebiehalo intenzívne úsilie s cieľom nájsť priateľné riešenie pre rôzne koncepty, ktoré sa testovali. Nebolo však možné zhodnúť sa na kompromise. Ako už tu bolo vysvetlené, bolo jasné, že e, dohody musia vyplývať z jednotlivých aspektov komplexného prístupu. Toto je cesta, ktorou chce ísť e, rumúnske predsedníctvo. Ako som už bola povedala, Pracujeme na tom, aby sme našli dojednanie, ktoré bude prinášať predpovedateľnosť v súlade s medzinárodným právom, námorným právom, vrátane eh, efektívnej az azylovej a návratovej politiky. Vítam riešenie, ktoré sa našlo minulý týždeň k dvom mimovládkovým lodiam, kde e, sa spolupracovala komisia s členskými krajinami. Je veľmi dôležité, aby sme čo najrýchlejšie uspeli hoc aj s dočasnými riešeniami Európska únia ako celok, a to nehovorím o samotných migrantoch, si nezaslúžia to, aby situácia zostala nevyriešená. Súčasne budeme pokračovať v práci na reforme spoločnej európskej azylovej politiky a systému ktorý prinesie skutočné riešenia e, riešiace budúcu situáciu. Som presvedčená, že vďaka úsiliu nás všetkých dokážeme pokročiť výrazne vpred v našich cieľoch. Ďakujem za vašu pozornosť. You, ďakujeme vám pekne, ďakujeme kolegovia za spoluprácu počas tejto dôležitej rozprave, ktorú týmto uzatváram. l'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, analisi del... Teraz v rámci programu tu máme vyhlásenie Rady a komisie zhodnotenie činnosti rakúskeho predsedníctva Rady. Chcem vám všetkým pripomenúť, že v tomto bode programu nezamýšľame e, postupy či už modrej kartičky alebo e, spontánnych prejavov e, pod názvom Catch the Eye. Prima di dare la parola al cancelliere... A teraz dám slovo pánu kancelárovi Kurcovi, ale ešte predtým chcem poďakovať rakúskému predsedníctvu za dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom. Rovnako tak by som chcel predsedníctvu poďakovať za pozvanie adresované na pa, nášmu parlamentu z, zúčastniť sa vyhlásení e, k stretnutiu EU-Afrika, kde sa zúčastnili špičkoví predstavitelia EU, e predseda komisie a pán predseda komisie e, Rady Tusk, kde ide o veľmi pozitívny záver rakúskeho predsedníctva. Chcem poďakovať i rakúskym predstaviteľom, ktorí sa zúčastňovali zasadnutí parlamentu. Takisto zastúpenie parlamentu vo Viedni si zaslúži slova našej vďaky. Teraz má slovo už teda pán kancelár Kurz. Vážený pán e, predseda parlamentu, vážený pán predseda komisie, dámy a páni predsedovia politických skupín, vážení aj poslankyne, poslanci, teší ma, že zasa raz som tu e, s vami v Európskom parlamente a môžem vám prezentovať výsledky rakúckého predsedníctva. Máme za sebou intenzívnych 6 mesiacov, veľmi nabitý pracovný program, hlavne však dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom. A preto by som hneď na úvod chcel vysloviť slová vďaky za dobrú spoluprácu E, s komisiou, radou, Európskym parlamentom v posledných mesiacoch vďaka za e, dobrú podporu našeho predsedníctva. Počas e, našeho predsedníctva sme neustále sa opierali a dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom. Preto dnes chceť chcel by som sa poďakovať pani Strauss a pani Eckstadler. Oni obe nás podporovali počas plenárnych zasadnutí tu v parlamente. Poďakovať by som tiež chcel za 161 eh, trialógov, ktoré sa spoločne uskutočnili, kde sa dosiahlo 53 eh, dohôd. Vďaka nasadeniu mnohých v parlamente, v rade, v komisii, najmä však eh, kvôli tomu, že u všetkých zúčastnených bola vôľa ku kompromisu. Chcem sa poďakovať týmu rakúskeho predsedníctva našemu, veľvys, našemu veľvyslanectvu, pán Aleksandr Šalberg, Niky Mášik, e, týmu v Bruseli vo Viedni. Keďže každé predsedníctvo je len ohnívkom v reťazi, Chcem srdečne poďakovať i našim partnerom e, v Trojke, e, Estonsku a Bulharsku, takisto následne rumúnskému predsedníctvu chcem blaho, alebo zaželať všetko dobré do intenzívnych 6 mesiacov ich predsedníctva. Dámy a páni, bol som tu v júli a už vtedy som povedal, že všetci spoločne nemôžeme vnímať Európsku úniu ako čosi samozrejme, ale že každodenne musíme pracovať na jej zlepšení. A hoc aj e, v obecných otázkach prebiehajú často ťažké e, rozpravy, e, zdôrazňoval som, že bude čoraz viac toho, alebo vždy bude viac toho, čo nás spája, než toho, čo nás rozdeluje. A tak to by som to formuloval i dnes my ako EÚ máme pred sebou neustále tú výzvu, že EÚ e, má veľmi zložitú štruktúru, že rozhodovací proces e, je e, prácný a zdlhavý, ale že najmä tomu je, napriek tomu je tu veľa toho, čo nás spája, toľko toho, čo nás, čo nám pomôži, pomôže, čo môžeme riešiť, riešiť spoločne a že teda nie je alternatíva k takejto spolupráci, a k tej vôli nachádzať kompromisy. Teší ma, že e, za posledných 6 mesiacov sme s vami spoločne dosiahli určité kompromisy a dúfam, že takto EU v mnohých vecných otázkach sme mohli smerovať správnym smerom. Na základe momentálnej situácie, ale aj na základe e, významu chcem hovoriť o Brexite a s tým spojenými výzvami. E, keď sme v júli preberali e, predsedníctvo rady, tak sme mali ambíciu urobiť všetko pre to, aby sme zachovali jednotu 27 členov EÚ. Chcem poďakovať predsedovi komisie a pánu Barnierovi za dobré e, rokovania, pretože sa podarilo, a my sme sa stále snažili to zdôrazňovať, podarilo sa nám zachovať jednotu tej európskej 27. -čky Európska, a to, Únia to treba povedať, pri týchto rokovaniach s Veľkou Britániou si nemusí nič vyčítať. Mali sme vynikajúcu e, zmluvu e, o vystúpení, ktorú sme vyjednali, dokonca politické vyhlásenie k budúcim vzťahom e, sme zabezpečili. Samozrejme, že aj keď e, by malo dopadnúť než po, popoludní v Británii to rokovanie negatívne a budúce týždne a mesiace, ak by mali byť ťažké, i tak dúfam, že sa nám i naďalej podarí e, tú zomknutosť e, tej Európskej 27 zabezpečiť, ale takisto rovnaký postup, e, jednotný postup Rady, parlamentu a komisie. Rakúsko i po predsedníctve bude robiť preto, všetko preto, aby sme túto líniu podporili. Popri Brexite e, pod monom, e, motom, e, pri mote Európa, ktorá chráni, sme sa zamerali na tri body. Po prvé bezpečnosť a boj proti nelegálnej migrácii, po druhé blahobyt a konkurencieschopnosť a po tretie susedstvo, pretože keď chceme mať bezpečnosť v Európe, musíme sa starať i o stabilitu susedských oblastí. K tej prvej oblasti bezpečnosť a migračná politika tu sa nám napriek blokáde podarilo e, mm, dosiahnuť pokrok e, v spolupráci s tretími krajinami, najmä s Egyptom, ale aj s ďalšími krajinami sa nám podarilo zabezpečiť, že e, tie záchrany nemusia robiť len európske lode, pretože toto sa potom vždy spája s lístkom do Európy, ale že čoraz viac záchranných akcií robia egyptiania, líbyjské e, pobrežné stráže a po záchrane navracajú ľudí do Severnej Afriky. To vedie k tomu, že súhrnom dnes 95%, e, alebo máme o 95% menej príchozích do Európy ako v roku 2015. A najdôležitejšie je nielen zníženie počtu príchodov, ale že výrazne klesol počet mŕtvych v Stredomorí. Dnes je tomu tak, že tá centrálna trasa cez Stredné more, tá talianská trasa je prakticky uzavretá za posledné týždne. Takmer tade to neprichádzal nikto. Podarilo sa nám dosiahnuť e, e, zhodu s ministrami vnútra v oblasti Frontexu. V budúcnosti e, bude môcť Frontex spolupracovať s tretimi krajinami, ale aj pri e, vykazovaní z krajín, aj e, pokiaľ ide o počet personálu i naďalej, sme otvorení všetkým návrhom komisie, budeme ich podporovať a vás, vás chcem vyzvať, hovorte s vašimi šéfmi vlád, hovorte s vašimi vládami, mnohých treba ešte presvedčiť. Pokiaľ ide o spor o prerozdeľovanie, tu sme sa snažili nenaťa- e, nenaťahovať ho, ale jednoducho prísť s novým návrhom. Záväzná solidarita, a i tu sa chcem poďakovať komisii za pozitívne e, prínosy k našemu návrhu. Pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a pokiaľ ide o blahobyt krajín, trvalé zabezpečenie naše, e, našeho blahobytu a životného priestoru sme sa zamerali na posilnenie vnútorného trhu. A som rád, že množstvo otvorených návrh v oblasti digitálneho vnútorného trhu sa dovršil Napríklad e, oblasť e, kybernetickej e, bezpečnosti. Ďalej potom spravodlivé zdaňovanie internetu. To bola ďalšia téma. Podarilo sa nám zmeniť prevažujúce názory v rade. Skutočné rozhodovanie tak trochu chýba a prosím, pomôžte nám v tejto súvislosti presvedčiť tie krajiny, ktoré i naďalej sú tu skeptické. Pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť, je to pre nás veľká výzva pre e, Rakúsko. O to viac ma teší, že sa nám podarilo dosiahnuť zákaz určitých e, jednorázových e, plastových výrobkov a aj zniženie emisí CO2 pre osobné vozidlá či ľahké užitkové vozidla. To je veľké, veľk, veľký úspech, pretože tu prebehli úspešné trialógy. Ochrana na pracovnom mieste na pracovisku, pokiaľ ide určité e, e, nebezpečné e, rakovinotvorné látky. To sú ďalšie, ďalšie kroky, ktoré by som mohol spomenúť. silná Európa, konkurencieschopná Európska únia samozrejme potrebuje i moderný rozpočet. A pripúšťam, že rokovania o VFR, teda o viacročnom finančnom rámci EÚ, Ehm, už na začiatku som bol veľmi skeptický, či sa, budem, ehm, či sa podarí dosiahnuť úspech. Na základe apelov ehm, predsedu komisie som sa nechal presvedčiť, že by sme tu mali sa pustiť s plným tempom do práce. Mal pravdu, podarilo sa nám tu veľmi jasne dosiahnuť úspech, než sme pôvodne očakávali. V konečnom dôsledku na záver predsedníctva v decembri sme mohli odovzdať plnohodnotný rokovací balíček a tie rokovania v KFR určite budú prebiehať teraz svižne. V tretej oblasti, ktorú sme si stanovili za ťažisko, tá susedská politika, nuž tak tu ako Rakúšan som sa výrazne zameriaval a som veľmi vďačný, e, že Západný Balkán je v centre pozornosti EÚ Páči sa mi, že je tu, e, e, môžem vidieť pozitívny vývoj e, na Západnom Balkáne, napríklad vyriešenie sporu o názov Macedónska, dve kapitoly a Srbska a jedna kapitola Čiernej hory, ktoré sa uzavreli. To je veľký úspech pre EÚ v tomto roku. Teší ma, že Rumúnsko i budúce predsedníctva rady prevzali to zameranie e, e, na Západný Balkán, ktoré spustilo Bulharsko. Chcem sa osobitne poďakovať pánu predsedovi Tajanimu, pokiaľ ide o spoluprácu s Africkým fórom. Tu e, spolu s Africkou úniou sme sa pokúsili vo Viedni silnejšie sa zamerať na hospodársky vývoj v Afrike a životné podmienky a ich posilnenie pokiaľ ide o investície, čoraz väčší dôraz e, e, na túto úsilie neprenechať všetko Číňanom. Výrazne sme sa snažili e, a dostali sme pozitívny feedback, spätnú väzbu a tu chcem poďakovať všetkým tým, ktoré toto, ktorí toto fórum rozbiehali. A pre mňa je taktiež dôležité hovoriť o téme, ktorú my ako Rakúska republika na základe našich eh, dejín eh, považujeme za veľmi dôležitú a to je boj proti antisemitizmu, eh, antisionizmus. Tu vo Viedni sme mali prvú konferenciu na túto tému so všetkými židovskými komunitami z Európy. V decembri tu boli závery rady k tejto téme ktoré boli prijaté a schválené. A tu chcem všetkým e, šéfom členských krajín v e, Európskej rade poďakovať za podporu, pretože je dôležité, podľa mňa je dôležité, že v členských krajinách e, treba zohľadniť to, že Židia sa v niektorých krajinách necítia bezpečne. Treba to nielen brať na vedomie v EÚ, ale rozhodne proti tomu bojovať na, na záver, dámy a páni, by som sa chcel ešte poďakovať komisii, predsedovi Junckerovi, e, Európskej, ďalej, ďalej Európskemu parlamentu, predovšetkým pánu predsedovi Tajanim a i ďalším e, šéfom štátov a vlád, tiež členským krajinám za dobrú a konštruktívnu spoluprácu počas nášho predsedníctva. Neustále sme sa snažili o náš prínos taký, aby Európska únia silnela, aby sme hľadali kompromisy, konkrétne výsledky a teší ma, že v toľkých oblastiach sa nám to podarilo e, zasadzovať sa o to, že my ako Rakúsko sme posilňovali EÚ e, e a viem, že tu už trošku začína byť počuť predvolebný boj všetkým tým, ktorí chcú v máji kandidovať ešte raz do Európskeho parlamentu, chcem zaželať všetko dobré, veľa šťastia do volebného boja. e, to bude vecná rozpráva a diskusia o budúcnosti EÚ, pretože to potrebujeme a dúfam tiež, že táto rozpráva bude prebiehať v rešpektujúcom, e, e, tolerantnom tóne, e, pretože to si európsky občania e, zaslúžia, to je pre nich dôležité. Ďakujem za dobrú spoluprácu počas týchto šiestich mesiacov a všetko dobré želám Európskej únii. You, Ďakujem pekne, pán kancelár, za vaše slova, ale aj za vaše zasadenie sa proti antisemitizmu. Je to veľmi dôležité na to, aby sme v tejto otázke postupovali. Ďakujem pekne za vaše slova. Budeme oslavovať v tomto parlamente holokaust a boj proti holokaustu a teraz dostane slovo pán Juncker. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený bonjour, buongiorno, vážení poslanci, vážené poslankyne, vážený pán kancelár, vážená pani ministerka a takisto ďalší členovia vlády, spolkovej vlády Rakúska, vážený pán veľvyslanec, ktorý má veľký podiel na obsahovom úspechu rakúskeho predsedníctva, vážené dámy a páni. Nemalo by zmysel, aby som opakoval to, čo povedal pán spolkový kancelár. Bilancia rakúskeho predsedníctva je oslnivá, keď sa pozrieme na počet dosiahnutých dohôd medzi Radou, parlamentom a komisiou, 134 zložiek sa nám podarilo završiť, spracovať a vyrokovať. Mali sme 73 dohôd s parlamentom a ja skutočne môžem hovoriť zo skúsenosti a môžem porovnávať to, čo rakúske predsedníctvo dosiahlo v porovnaní s tým, čo v podstate dosiahli iné krajiny, ktoré začali s oveľa väčšími očakávaniami a vidíme, že tá bilancia je, že rakúske predsedníctvo v každom ohľade je skutočne oslnivá, ale je tam jedna výnimka. Bol by som si želal, aby rakúska spolková vláda tento pre, bola preklenula tú ten problém, v tom zmysle, že by bola podporila migračný pakt OSN. Pán kancelár Sebastian vie, pretože som ho viackrát v tomto ohľade oslovil, že by bolo bývalo želateľné, ak by predsednícka krajina bola išla správnym smerom a nevyslala negatívne signály Ale treba povedať, aby sme povedali celú pravdu aj to, že Rakúsko nie je jedinou krajinou, ktorá, je, ktorá odmietla tento migračný pakt. Nepochopil som to, nechápem to v podstate dodnes, ako sa niečo takéto mohlo udiať, ale teda s výnimkou teda tejto jedinej slabiny, musím ako predseda komisie sa poďakovať rakúskemu predsedníctvu, pretože skutočne nemám čo vytknúť. A treba povedať, že napriek viacerým dopadom to išlo o predsedníctvo, ktoré poslúžilo celej veci európskej a preto z európskej perspektívy by som si bol želal, aby sme mali viacero predsedníctiev, ktoré by takýmto spôsobom boli poviedli k riešeniu našej veci, tak ako to urobilo práve rakúske predsedníctvo. Skutočne som si užíval to, že my z pohľadu komisie sme sa mohli vždy spolahnúť na ochotu našich rakúskych priateľov, pokiaľ ide o posilnenie jednoty 27, pokiaľ ide o napríklad o Brexit. To nebola vôbec ľahká úloha, pretože napriek tomu, čo si človek môže pomyslieť, táto diskusia sa jednoducho nedeje iba na úrovni rady, ale aj v iných oblastiach. A v týchto oblastiach jednoducho Rakúsko malo jasné línie, ktorých sa držalo. A práve preto si zaslúži uznanie a pochvalu a som skutočne veľmi spokojný s tým, že rakúske predsedníctvo, Sebastian to pred chváľou spomenul, podporilo e, komisné návrhy, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc. Chcel by som povedať, že komisia, pokiaľ ide o návrh na zabezpečenie vonkajších hraníc, my tieto návrhy sme novelizovali, moder, zmodernizovali práve na základe vstupov zo strany rakúskeho predsednictva, pretože pôvodne sme navrhovali, že do roku 2000x že by sa to teda dosiahlo v roku X, čo sa pánovi kancelárovi nezdalo primerané, avšak treba povedať, že rakúsky kancelárko aj predsedovia komisie sú vlastne jediní z tých, z tých, ktorí sa držia toho, čo sme v podstate predtým všetci chceli. A rakúske predsedníctvo sa skutočne snažilo mm, túto myšlienku stále oživovať. Istotne ste si všimli, že mám chrípku, je to dobrá správa pre vás, nemôžem hovoriť dlhšie, ako mi vydrží môj hlas a preto by som chcel poukázať na to, ako zareagovala rada. Všetci od nás očakávajú, aby sme urobili niečo, pokiaľ ide o ochranu hraníc. My sme urobili to, čo sa navrhlo. Dohodli sme sa s pánom kancelárom na tom a teraz vidíme, že tu nastali určité posuny smerom dozadu. Ja to nepovažujem za dobre. Buď sa držíme toho, čo sme chceli, potom to aj presadíme a robíme, alebo jednoducho človek drží ústa každom prípade som teda spolkovému kancelárovi a jeho vláde vďačný, že komisné návrhy v maximálnej miere podporili. Takisto som vďačný aj za to, že napriek nejakým počiatočným problémom, pokiaľ ide o otázky pracovného úradu, e, že sme sa pohli dopredu. Ja si spomínam veľmi dobre, Sebastian, že sme v rámci rozhovoru v tvojej kancelárii sa správali o tejto téme. Ja som ťa priateľsky napomenul, aby sa táto téma pohla ďalej a rakúske predsedníctvo teda urobilo napriek viacerým problémom. A som skutočne vďačný za to, že potom, kde máme eh, aj, že budeme teda mať aj túto pracovný úrad, kde vlastne Európa, ako som to už povedal aj predtým, keď som pracoval ešte v odboroch, kde skutočne Treba povedať, že kto chce bojovať proti pracujúcim ľuďom, tak to nie je dobré. Kto tu chráni banky, musí chrániť aj zamestna- zamestnancov a rakúske predsedníctvo v tejto oblasti sa zasadilo a pomohlo urobiť správne kroky. Pokiaľ ide o finančné perspektívy v kontexte viacočného finančného rámcu, tu takisto treba pochváliť rakúske predsedníctvo. Napriek nejakým začiatočným problémom, pán kancelár to práve povedal, sa rakúskemu predsedníctvu podarilo čo vlastne tak skoro v predchádzajúcich rokoch nikdy nebolo, tie rokovacie boxy obsahovým spôsobom k ním pristúpiť a to v takej miere, že parlament a aj rada, parlament e, je možno niekedy prísnejší, pokiaľ ide o prístup k týmto problémom. E, pristúpilo sa teda k tomu takým spôsobom, že sa k tomu mohlo, že sme sa na to mohli pozrieť z finančných perspektív, na to, aby sme naše lehoty termínové, ktoré, mali, ktoré máme a sme splnili. Takže v tomto ohľade mám takisto iba slova pochvaly voči rakúskému predsedníctvu, uvedomujúc si, aké ťažké sú tieto postupy. Čo som teda týmto chcel povedať, je to, že sa chcem poďakovať rakúskému predsedníctvu za to, že tie jednotlivé prvky celkového kontextu takýmto spôsobom dalo dokopy a to viedlo k ďalším pokrokom. Takisto som vďačný rakúskému predsedníctvu za to, že sa jednoznačne vyjadrilo v otázke antisemitizmu. Nebol by som si nikdy myslel, že ešte za môjho života zažijem to, že naši ľudskí, židovskí spoluobčania by mali mať strach o svoj život a Rakúsko malo skutočne veľké dôvody na to, aby v, týchto, v tejto problematike sa vyjadrilo veľmi jasne. A ja som napríklad navštívil Viedeň pred pár mesiacmi, navštívil som tam aj židovskú obec, na to, aby som skutočne tam podal svedectvo, že v Európe nemáme miesto pre rasizmus a nenávisť voči eh, cudzincom, a neboli to teda iba nejaké také slova napomenutia, ale skutočne bolo to zo strany rakúskeho predsedníctva jasným dôkazom, že sa musíme postaviť eh, voči tomuto